tejto schôdze. A teraz prejdeme k dnešnému programu, konkrétne k zmene programu. Ešte skôr však chcem predniesť jedno oznámenie súvisiace s postupom, aby ste tiež prosím láskavo prijali isté istú prozbu z mojej strany v súvislosti s týmto postupom. Ide tu o správu pána Grobarčíka o energetickej únii. Je to správa z vlastnej iniciatívy. Ja som k tejto správe z vlastnej iniciatívy obdržal viac ako 200 pozmeňovacích návrhov návrhov o hlasovanie na hlasovanie po častiach alebo tiež návrhov na oddelené hlasovanie viac ako 200. Skupina ENF ktorá predložila veľkú väčšinu týchto návrhov. Požiadal som ju, aby opätovne preskúmala, či všetky tieto návrhy naozaj musia byť predložené, pretože inak by som tento návrh zamietol a požiadal by som výbor, aby najskôr sa zaoberal na úrovni výboru týmito pozmeňujúcimi návrhmi. A potom skupina ENF stiahla viacero týchto návrhov a tým pádom teraz celkovo máme 59 pozmeňovacích návrhov, ale ešte stále 40 návrhov na oddelené hlasovanie a 44 návrhov na hlasovanie po častiach. Podľa našich odhadov zhruba v útorok sa bude hlasovať e, o 40, e, sa bude hlasovať 45 minút do tejto správe zlaté iniciatívy. Teraz skrátili sme to zhruba z hodiny 10 minút na 45 minút. Pri každej plenárnej schôdzi sa na mňa obraciate s e, dosť výraznou kritikou, že hlasovanie trvá príliš dlho. Máte pravdu. A preto vás chcem požiadať, aby ste sa ešte zamysleli nad každým jedným návrhom na hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie, či naozaj je každá takáto žiadosť opostatnená, či každé jedno menové hlasovanie je naozaj e, potrebné a je sebe by ste tým uľavili a odbremenili by ste sa to minimálne kvórum bolo výrazne prekročené, ale predsa som sa rozhodol, že nevrátim tento návrh späť do výboru. V každom prípade, ak budeme obdržiavať 200 až 300 takýchto návrhov v prípade správodlosti iniciatívy, budeme musieť požiadať výbory, aby sa opätovne takýmto vysokým počtom pozmeňovacích návrhov zaoberali. Inak totiž hlasovanie v pléne bude príliš preťažené časovo. Teraz prejdeme k časovému plánu na tento týždeň. Nemáme žiadne návrhy na zmenu na program schôdze tento týždeň. Pán Turmes, nech sa páči. Len krátka poznámka, ak dovolíte, k tým mnohým pozmeňovacím návrhom k energetickej únii. Môžem vás ubezpečiť, že celé hodiny sme sa na úrovni piatich skupín snažili hľadať kompromisy a na poslednú chvíľu skupina ENF predložila 40-50 návrhov, žiadala o hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie. Ak toto pripustíme, budeme tu v podstate predmetom vydierania. Ak sa to za každým potom skončí tak, že sa správa bude musieť vrátiť do výboru. Budeme potrebovať nejakú stratégiu voči takejto forme vydierania zo strany tejto politickej skupiny. Pán Turmes, iste viete, že blízkosť skupiny ENF k mojej osobe je dosť obmedzená a platí to aj naopak. A preto to, čo teraz e, hovorím, je len taká všeobecná poznámka. Tá tendencia, ktorú ste práve prisúdili skupiny ENF, to žiaľ platia aj pre niektoré ostatné politické skupiny. Takáto tendencia, nechcem tu zachádzať do detailov, ale tu nechcem nejako obhajovať skupinu ENF, ale rozhodne nie jedinou skupinou, ktorá takto postupuje. A preto váš návrh eh, hľadať nejakú stratégiu ehm, v podstate je aj za celým mojim návrhom. Myslím, že budeme musieť hľadať nejaký spôsob, eh, ako sa postaviť k takýmto návrhom efektívnejšie. Pani Kapel, nech sa páči. Vážený pán predseda, čo sa týka osobných e, dojmov a tendencií, to môže každý vnímať individuálne. My sme e, počet e, pozmiacich návrhov a žiadostí o hlasovanie počas častiach a oddelené hlasovanie zredukovali. Je pravda, že 45 minút je dlho na hlasovanie. Pokúsime sa aby počty hlasovania po častiach a oddelených hlasovaní boli ďalej znížené. Chcem sa vám poďakovať, pán prezident, že ste nám vyšli v ústretí, vážny pán predseda. Chce sa k tomu ešte niekto vyjadriť? Zdá sa, že nie. Týmto sme schválili teda program dnešnej schôdze na tento týždeň a prejdeme k prvému bodu. Ide tu o rozpravu o práve spomenutej správe pána Grobarčíka na ceste k Európskej energetickej únii a tiež um, spolu so správou pána Eriksona o príprave európskych elektrických sietí na rok 2020. Slovo najskôr dostane pán Tošenovský, ktorý zastupuje